Passiamo alle dichiarazioni di voto. Takže budeme teraz e, vysvetľovať e, hlasovanie. E, nemôžeme pokračovať dlhšie než 14.45, aby servis mohol pripraviť ďalšie rokovanie, ktoré začne o 15. hodine. Takže všetky vyhlásenia, ktoré sa dnes vykonajú, môžu byť e, potom ešte e, teda e, zapísané zajtra. Takže pán Annan je to, je to správa pána Nikolaja. Ešte len jednu vec chcem povedať. Ide o pokritectvo a dvojité normy v tomto parlamente